Predseda dostal dve stanoviska od rady k prvému čítaniu, je to nariadenie o sprostredkovaní údajov pri transferoch peňazí a potom je tu ešte smernica o bránení využívania finančných systémov k cieľom prania špinavých peňazí. Tieto údaje budú zverejnené v zápisnici. Trojmesačná lehota, ktorú má parlament k dispozícii, týmto začína zajtra 1. mája roku 2015. Ako ďalší bod programu je mimoriadná rozprava ktorá sa týka trestu smrti v Indonézii. Chcel by som